Vayan ocupando sus asientos. Prosím vás, aby ste si sadli, hovorí pán predsedajúci. Preparen sus tarjetas de... Pripravte svoje hlasovacie kartičky. Mám tu čest vás informovať, že tu medzi nami v sále je prítomná oficiálna delegácia náboženských vodcov kresťanského sveta z Blízkoho východu, z Iraku a z Libanonu. Sme si vedomí ťažkej situácie, ktorá kráľuje v tejto oblasti pre mnohé kresťanské komunity a preto by sme radi vyjadrili toto cestou našu podporu. Vítajte medzi nami, vítajte v Európskom parlamente.